Well, moving... Vážení kolegovia, prejdeme k bodu vysvetľovania hlasovania. Keďže máme naozaj veľmi veľké meškanie a e, je tu isté riziko, že sa nám jednoducho nepodarí e, dosiahnuť všetkých, e, dať možnosť všetkým, aby vysvetlili svoje hlasovania. Takže chcem vám už dopredu povedať, že ak nemáte možnosť, nebudete mať možnosť E, vystúpiť v tej polhodine, ktorú máme k dispozícii. Budeme musieť presunúť časť vysvetľovania e, k hlasovaniu až na zajtra. Po zajtrajšom hlasovaní sa budete môcť e, vyjadriť, ale zároveň môžete využiť aj písomnú podobu. Môžete sa vyjadriť písomne k hlasovaniu. Ak to neviete urobiť teraz, alebo ak sa rozhodnete, že radšej chcete ísť na obed, prosím, nezabúdajte na to, že vyjadriť sa k hlasovaniu môžete aj tým, že pošlete svoje písomné vyjadrenie no fóra. Dobre, otvárame teraz správu pána Balzányho. Pani Balzány, je to správa návrhu právneho rozpočtu e, číslo 6 2012, príjmy z vlastných a iných zdrojov. Najprv pani Andríke nevystúpi, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Keď sme pred rokom schvalovali tento rozpočet pre rok 2012, vedeli sme, že to bude deficitný rozpočet. A teraz eh, tento rok Európska komisia nemala na výber, než eh, vybrať sa ďalej touto cestou a iba skonštatovať, že istá časť pri finančných prostriedkov chýba na to, aby sa vykryli um, eh, pohľadávky a záväzky, ktoré Únia má. Takže teda členské štáty, e, e, Európska komisia a e, vo svojom návrhu plánovala vykryť všetky záväzky a pohľadávky, ale členské štáty nedokázali tieto peniaze proskytnúť. Pevne veríme, že tieto veci budú vysporiadané začiatkom budúceho roka a je to veľká výzva pre všetky tri inštitúcie, pre Radu, Parlament a Komisiu, aby dosiahli dohodu. Naše skúsenosti s rozpočtom pre rok 2012 sú veľmi vážnym signálom pre nás všetkých. Veľmi dobre si samozrejme uvedomujeme, že odôvodnenia alebo výhovorky na finančnom krizu sa dajú používať, ale ak táto prax bude pokračovať, ľudia stratia dôveru v Európsku úniu a kríza sa len prehlbí. Pán, da, pán Daniel Hena, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán podpredseda parlamentu, boli sme v takom teatri, teatrálnom geste, keď e, rečník s veľkým gestom vytiahol svoje pero a podpísal rozpočet pre rok 2013 a tvrdil, že to je výrazný nárast na úrovni 2,9%, alebo ako povedala pani Andreasen, včera je to nárast nad na rámec predchádzajúceho nárastu, čiže to je vlastne až takmer 9% nárast, pričom väčšina Európy sa sústreďovala na e, obdobie 2014 až 2020, tak konkrétny rozpočet stále narastá. Každý každý rok, rok po roku stále rastie, stále ide len jedným smerom. My všetci veľmi dobre poznáme, ako funguje ten, tá metóda bicykla, že jednoducho Európa musí ísť dopredu, inak spadne. Je to ako keby ste museli utekať pred nejakým žralokom, ktorý vás je. To je možno lepšie prirovnanie, ale táto téma je taká, pretože Európa naďalej kupuje lojalitu svojich podporných skupín. A nehovorím len o ľuďoch, ktorí pracujú priamo pre európske inštitúcie, ale tie armády, kontraktorov, konzultantov po celej Európe, ktorí spôsobili, že bruselský systém je pre nich e, dojná krava. A keby tieto peniaze boli uzatvorené, môžu svoje podniky zavrieť presunuté na ďalší deň. Ďakujem pekne, ďalej vystúpi pani Basesku. Hlasovala som za túto správu, keďže si myslím, že posilnenie e, platieb je užitočné, aby sme e, v tento rok splnili si naše e, povinnosti. Splnia sa záväzky a finančné sankcie nebudú musieť byť uvalené. Oveľa viac príjemcov dostane prostriedky z európskych politík pokiaľ ide o koheznú politiku a, a ďalšie programy EÚ, Erasmus a tak ďalej, no už tak e, pozmenenie, e, revidovanie tohto rozpočtu bol, e, bolo nevyhnutné. Redukcia výdavkov na európskej úrovne by nemala, únie by nemala ovplyvniť úspešné programy. Mali by sme bojovať proti nezamestnanosti mladých. Európsky sociálny fond v tejto súvislosti by mal byť dobre zásobený. Rovnako škrty v záväzkoch a, a v platbách, e, pretože potrebujeme splniť do konca roka reálne e, povinnosti. Ďakujeme. Teraz je e, na rade ďalšia správa, správa Giovanni Lavia. Ide o finančný rok 2013 a rozpočet pre tento rok. Prvý požiadala Prvá požiadala o vysvetlenie hlasovania pani Görling. Nie? V poriadku. V takom prípade ďalší rečník, a to je pán Jakolino. Je tento pán prítomný? Vysvetlite prosím svoje hlasovanie. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasoval za nový e, rozpočtový e, plán na rok 2013, pretože si myslím, že parlament týmto spôsobom ukazuje svoj zmysel pre zodpovednosť. Zabezpečujeme i kontinuitu e, v e, našej administratíve, čo by inak mohlo byť spochybnené, pokiaľ ide o pôvodný postup v rade, no už tak tu boli e, mnohí, ktorí boli ešte otvorení, ale do veľkej miery to predsa zodpoveda našim očakávaniam. Dohoda o balíčku zabezpečuje splnenie priorít, rast, rozvoj. To všetko je v súlade s našou stratégiou 2020. Ako spravodajca E, som e, toho názoru, že e, tu treba vyzdvihnúť tie osobitne dôležité veci a napriek tomu je dôležité, aby sme Európskej únii dali dostatočné prostriedky. Musíme realizovať nové programy pre malé a stredné podniky, pre vzdelávanie je tu pán Jár, ak nie, tak ďalší rečník, a to je pani Andrikiene. Ďakujem, dnes sme potvrdili nový rozpočet pre rok 2013. Opätovne je to rozpočet deficitný, pretože e, záväzky Európskej únie sú vyššie než e, príjmy z rozpočtu. E, okrem toho, tento rozpočet je menší než pre rok 2012 je to len 0,9 hrubého eh, domáceho produktu. Pokiaľ ide o platby rozpočtu, už tak je to 0,6 vyššie, eh, pokiaľ ide o HDP. Eh, Môžeme sa tešiť, že vyhradené prostriedky pre určité oblasti sú vyššie než pre roku 2012 náraz schopnosti a hospodárskej súťaže sa bude financovať 4,8 7. rámcový program dostane vyššie financovanie 6,4 e, Európska komisia nás varovala, že by sme e, že budeme mať nedostatok e, prostriedkov v rozpočte a preto v priebehu roka bude potrebné vyvíjať dohľad nad rozpočtom a revidovať ho. Chcem poblahoželať cyperskému predsedníctvu za zvládnutie tohoto projektu rozpočtu na 2013. Celá štruktúra rozpočtu však vykáda, vychádza z paradigmy z 50. rokov zabezpečenia polnohospodárských príspevkov a dostatku potravín. Ďalej tu máme sídlo v Štrasburgu. Určite by to ušetrilo 1,5 miliardy eur za 7-ročné obdobie takisto e, štrukturálne fondy, ktoré by sme mali e, upraviť pre bohatšie krajiny, mali by byť prístupné len e, novým, chudobnejším krajinám. Mala by sa podporovať veda, technológie, výskum a komunikačné, infraštruktúrálne projekty. Je dôležité, aby sa reformovala SPP, aby tých sa tiež zmenil administratívny rozpočet Európskej únie vo výške 6 miliard pre eurokratov. Európsky rozpočet by, e, by e, mal byť zmrazený a ja naozaj ľutujem akékoľvek navýšenie, ktoré sa udialo v roku 2013. Ďakujeme ďalším rečníkom, pán Repo. Vážený pán predseda, hlasoval som za túto dôležitú správu. Rokovanie o európskom rozpočte e, sú, sa naozaj podobajú na frašku. Mnohé členské krajiny sa správali tak, že nám chýba vo vyčlených prostriedkoch 5 miliard prostriedkov, takisto nám chýba mnoho národných príspevkov a komisia preto nemohla e, zaplatiť mnohé zo svojich záväzkov a faktúr. Boli tu výrazné škrty, ktoré si vyžiadali členské krajiny. Avšak žiadali sa tu ďalšie e, podpory a doplňujúce prostriedky, aby sa E, sme sa vyrovnali s rastom nezamestnanosti a tlakom krízy, musíme mať dohodu k tomuto rozpočtu. Dobrá správa bola tá, že ku koncu roka s, budeme mať dostatočné, dodatočné prostriedky, aby sme pokryli e, rozpočet tento, tohoto roku. Potrebujeme totiž rovnováhu aj pre ďalší rok. Ďalším rečníkom je pán Henen. Páči sa mi ten argument, že, e, e, že euro, ktoré sa použije na úrovni Bruselu, je užitočnejšie minuté než na úrovni štátov. E, prečo by sme túto logiku nepotiahli ešte ďalej? Prečo by sme každého nezamestnali vo vláde? Prečo by štáty nemohli byť zodpovedné za všetky eurá, ktoré sa použili? Boli by sme naozaj bohatí, alebo snad ešte viac. Realita je taká, že stimuly tejto e, kategórie nepomáhajú ani na národnej úrovni. E, krajiny, ktoré to urobili na národnej úrovni, trpeli, ale osobitne to nefunguje, keď e, míňanie prostriedkov odnímete ľuďom a dáte to vzdialeným inštitúciám. Takže čo máme na mysli stimulmi je e, väčšie e, príplatky na zábavu v, v, e, rôzne pro, lietadlá, ktoré môžu využiť komisári a tak ďalej. Toto všetko je nepotrebné. Vyššie dane, nedistribúcia bohatstva. Ďakujem. The last, the last speaker is Madame Basescu am votat în favoarea raportului. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasovala som za túto správu, pretože v kontexte hospodárskej krízy schválenie rozpočtu pre rok 2013 je urgentnou témou. S vysokou prioritou vítam nový návrh komisie, pretože obsahuje veľmi dôležité prvky, ktoré nám umožnia uľahčiť konvergenciu medzi parlamentom a radou, ktorá sa ukázala byť veľmi obmedzená, najmä počas posledných rokovaní. Okrem toho nový rozpočet eh, podľa, počerkuje dôležitosť naplnenia predchádzajúcich záväzkov, najmä na úrovni rady. Tieto nové prvky eh, budú výrazným spôsobom prispievať eh, k dohode, ktorá by mohla byť dosiahnutá už čoskoro. Som presvedčená, že rozpočet by mal brať do úvahy fiskálne politiky členských štátov. Okrem toho by malo by byť doplnené aj konkrétnymi krokmi zameranými na investície a na hospodárskú stabilitu adekvátne financovanie tých najdôležitejších európskych politík je v tomto smere kľúčové. Práve preto my budeme mať taký rozpočet, ktorý bude eh, efektívnym spôsobom podporovať rast a koheziu v Európe. So one more speaker, Mr. Campbell. Pán Campbell sa ešte hlásil slovo, nech sa páči. Máte slovo, nech sa páči, vážený pán predseda. Chceme, aby ľudia platili ešte viac peňazí Európskej únii. 53 miliónov libier platíme každý deň do Európskej únie. Hovoríme o 118 miliónov libier ročne, ktoré tvoria rôzne administratívne záťaže. A ráda ešte stále nedokázala tento opasok utiahnuť už 18 rokov za sebou. To jednoducho nestačí. Európska únia sa teraz ešte viac, ešte 1,5 miliardy viac tento rok a ešte viac pre tie budúce roky, pre budúce 7-ročné obdobie, na akej planéte Európska únia žije. Je to Mars, alebo Venuša, alebo nedaj Bože Pluto? Toto nie je reálne. To, čo je reálne, je to, že ľudia reálne trpia. Podmienky v Grécku sú horšie než v Nemecku eh, v 30. rokoch práve kvôli politickému euru. Toto je veľmi, veľmi nedôstojné. No a my tu sedíme v Štrasburgu E, sedíme v Štrasburgu, míňame 250 miliónov ročne na to, aby sme cestovali medzi Bruselom a Štrasburgom. A toto je obrovská chyba, obrovská hamba. Musíme rozpočet zoškrtať a nedáme jej ani peny navyše, kým sa Európska únia nedá do poriadku. Ďakujem pekne, ukončujem hlasovanie k vysvetľovaniu k téme rozpočet 2013. Prechádzame k správe pána Zasadu ohľadom e, služieb na európskych letiskách Prvým rečníkom bude pani Harkon. Pán predseda, my sme nehlasovali o, e, e, nehlasovali k tomu k tejto správe, preto stiahujem svoje vyhlásenie. Ďakujem pekne, teraz má slovo pani Eva Zanecky. Pani Zanecky, ste prítomná? Ak nie, dobre. V tom prípade dávame slovo pánovi Zemkovi. E, otóż ja chciałem... Ďakujem veľmi pekne. Ja som chcela povedať, že, ten, e, že som veľmi svedomite hlasovala proti, proti, tejto všeobec, proti tomuto všeobecnému návrhu o, o e, pozemnej obsluhe na letiska Európskej únie. Myslím si, že projekt sa je veľmi dobré, že tento, návrh správy sa vrátil späť do výboru pre dopravu. Myslíme si, že chceme predsa na letiskách zväčšiť konkurencieschopnosť pre všetkých tých, ktorí tam po, po skytujú služby. Musíme však veľmi starostlivo dbať o to, aby sa to neodrazilo negatívne na kvalitu služieb, a e, základným elementom e, kvality musí byť e, maximálne bez, maximálna bezpečnosť pasažierov a letov samotných. Je veľmi dobré, že komisia sa bude musieť venovať ďalej tomuto právnemu aktu. Pán Benion, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Bol som sklamaný reakciou mojich kolegov na, eh, na reakciu komisie k tejto správe. Cieľom Európskej komisie bolo eh, ďalej zlepšiť konkurencieschopnosť našich letísk a zároveň zlepšiť kvalitu služieb pre pasažierov. Spojené kráľovstvo má voľný prístup k trhu v tomto sektore. Máme otvorene liberalizovaný trh, podobne ako niektoré ďalšie členské štáty. A tento prístup veľmi dobre funguje. Samozrejme, kvalita štandardov môže byť zlepšená a o to sme sa práve snažili v rámci tohoto návrhu. My, liberáli a demokrati, sme presvedčení, že je to najmä liberálny prístup k trhu, ktorý mal byť normou európskej politiky a mali by sme ukončiť liberalizáciu zároveň pozemných služieb na letiskách a to by malo byť našim konečným cieľom. Je ťažké pochopiť, prečo tento trh je stále naďalej obmedzovaný. A pevne verím, že e, toto sa vráti naspäť k výboru a že tento legislatívny návrh, keďže bude stiahnutý, budeme môcť pracovať na tomto návrhu a zároveň nebudeme pendlovať hore-dole medzi tým, čo už bolo dosiahnuté a nebudeme ohrozovať súčasť súčasný, súčasné úspechy. Pán Štadler má slovo, nech sa páči. Pán predseda, ja som hlasoval za túto správu a teda za návrh, ktorým sa mal zamietnúť tento návrh. Ja som hlasovala tak preto, lebo to je absolútny liberalizačný tik, pretože tá kvalita eh, na našich letiskách sa nezlepší eh, tým, touto správou alebo týmto návrhom a konkurencieschopnosťou. Toto no je veľmi kritická oblasť eh, bezpečnosti a myslím si, že aj po sociálne politickej stránke to je nezmyselné, pretože letiska majú e, problémy vôbec nájsť akceptovanosť u e, lokálnych politikov a okolitého obyvateľstva, pokiaľ sa tu stratia pracovné miesta alebo sa zoberú e, na tieto pracovné miesta nejaké iné sily, tak stratia tú akceptovanosť, ktorú majú doteraz. Ďakujem pani Basesku. Vážený pán predseda, hlasovala som za túto, túto správu, pretože som presvedčená, že návrh komisie zlepší efektivitu pozemných služieb. Zároveň som presvedčená, že zlepšenie právneho rámca ďalej otvorí tento trh. Okrem toho treba ale povedať, že tu je stále ešte veľa nevyriešených tém, ktoré treba vyriešiť, tak aby pasažieri dokázali mať lepšie služby a lepšie podmienky. Potrebujeme zvýšiť transparentnosť a zároveň optimalizovať užívateľské služby som eh, presvedčená, že otvorenie tohoto trhu eh, v Európskej únii by malo byť robené rovnovážnym a vyváženým spôsobom. Takýmto spôsobom sa vyhneme veľkému mieru neistoty, eh, čo by zároveň viedlo k ďalším problémom a mohlo by to zvýšiť náklady pre pasažierov. Zároveň by som rada upriamila vašu pozornosť na skutočnosť, že by sme mali vytvoriť akési minimálne štandardy preto, aby sme zlepšili kvalitu týchto služieb, no a zároveň prevádzku letísk. Ďakujem pekne. Teraz môžeme prejsť ďalej, budeme sa vyjadrovať k hlasovaniu k správe UGIAS ohľadom spoločného, spoločnej pravidel pridelovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie. Prvá, prvá rečnička bola pani Komi. Ďakujem pekne, pán predseda. Hlasovala som za tento návrh, čo sa týka leteckej prepravy, pretože tie zohrávajú strategickú úlohu najmä v tom, aby zabezpečili rovnomerný rozvoj pre európske regióny, ktoré sú menej prístupné. Preto garantujú ich rozvoj a zároveň ďalšie možnosti rastu. Je veľmi dôležité, aby sme takýmto spôsobom vytvorili sekundárny trh pre e, časové sloty, ktoré tieto letiska môžu pridelovať. No a v tomto smere je tento návrh zameraný na to, aby sme zabezpečili to, že presun a prenos týchto slotov bude transparentnejší a lepšie riadený, čo je veľmi dôležitá novinka, ktorá bola zavedená a týka sa možnosti toho, aby sme e, časť z týchto nákupov a pre, týchto časových slotov mohli zamerať na reštrukturalizáciu týchto letísk, to zlepší kvalitu služieb pre pasažierov. Zároveň je treba sa vyhnúť tomu, aby tie firmy, ktoré disponujú týmito časovými pásmami a majú principiálne alebo teda zvýhodnené režimy, aby tie takýmto spôsobom nevyužívali tieto sloty pre dlhodobé a diaľkové lety. A takýmto spôsobom by vlastne obmedzovali ehm, toky a letové služby v rámci Európe, ktoré treba zvýhodňovať. Ďakujem pekne. A teraz pán Peňon, nech sa páči. Áno, nesmieme zabúdať na to, že, že dôvod za týmto návrhom je ten, aby sme sa dokázali vysporiadať s potenciálnym zdvojením pasažierov eh, do roku 2020. Preto potrebujeme väčšie množstvo časových eh, blokov do budúcnosti, aj keď v súčasnosti nás to ešte netrápi. Myslím si ale v každom prípade, že tieto opatrenia treba kombinovať s lepším využívaním najmä iných foriem prepravy, najmä napríklad rýchle, rýchlych železničných eh, vlakov, ktoré sú na krátkodobých vzdialenostiach efektívnejšie. Spájanie týchto letov, sofistikovanie najvhodnejšie pridelovanie lístkov, kombinované formy prepravy, to je veľmi efektívny nástroj. Ďalej, rovnako aj využívanie regionálnych letisk. Regionálne letiska ešte majú veľmi nevyužitú kapacitu. E, týka sa to aj možného využívania väčšieho počtu letov, preskúpectvo z jedného letu na druhého a ďalšie veci. Preto som aj predniesol pozmeňujúci návrh mene našej skupiny, ktorý bol schválený, kde sa hovorilo, že regionálna konektivita mala byť zabezpečená pri obchode s týmito časovými blokmi. Ďakujem pekne pani Makovej. Avšak nevidím ju. Nie je prítomná a preto dávam slovo pani Kostello. Máte slovo? Vážený pán predseda, toto nariadenie vytvára e, nový rámec poprvýkrát. E, prosím, všimnime si e, osobitnú situáciu Írska my máme momentálne 23 slotov na Heathrow. Keď si pozrieme na veľké zápchy a preťaženie Heathrow, je situácia neúnosná. Komisia momentálne preveruje eh, najnovšie, eh, najnovšiu tender pre Aurlingus, ale eh, momentálne, ak v, tomto, v tejto ponuke Írsko bude úspešné, bez akýchkoľvek úvah, pokiaľ ide o strategické záujmy Írska. Nariadenie musí zahrňať dostatočné zabezpečné doložky pre tieto dôležité prepojenia, napríklad prepojenie Dublin Heathrow, ako tiež boli povedali ďalší rečníci, e, periférne oblasti, e, ktoré, pre, u ktorých ide o rovnaký dôvod. Ďakujeme. Slovo má teraz pani Pietikajnen, ktorá ovš, avš, tu ale nie je. A preto má slovo pán Bielan. Ďakujem, pán predseda. Preťažovanie európskych letisk je na jedna z najväčších víziev eh, dopravnej politiky Európskej únie. Je potrebné, aby sme eh, je potrebné si uvedomiť, že eh, jednotlivé uspokovanie potreb sa nezrealizuje v návrhu komisie pri zadávaní slotov vo vysokej sezóne leteckej dopravy e, zdá sa mi byť príliš e, vysoko nastavené. Myslím si, že e, sú určité limity, ktoré vládnu na letiskách práve v tejto úrovni. Napríklad záznamy E, ktoré by sa viedli dvojmo, môžu znamenať veľké, veľké minenie času a myslím si, že nesmieme, nesmieme e, hlasoval som teda proti tejto správe. The... Slovo má pán Tanak. Tento návrh nového nariadenia má zabezpečiť optimálne prideľovanie slotov v preťažených oblastiach. Ja zastupujem región Londýna, kde je obrovská diskusia o expanzii e, zariadení pre letisko. Tento návrh chce implementovať e, novú formu prideľovania slotov a chce sa tu podporiť e, spravodlivá hospodárska súťaž prevádzkovateľ. Hovorí sa tu, že letecké spoločnosti si môžu ponechať určité sloty, nie ako 80 slotov v minulom období, ale sú tu i dopady. E, e, kompilácia údajov, e, ktoré je spojená s byrokraciou, to všetko bude viesť k publikácii verejných informácií a to doplní osobitné do, e, náklady pre letecké spoločnosti, ktoré tieto pre, e, preložia, posunú určite na, spro, na spotrebiteľov a to je dôvod zamietnúť ich. Teraz má slovo pani Doc, hovorí pán predsedajúci. Ďakujem, pán predseda. Ako poslankyňa tohto parlamentu za Severné Írsko vítam úpravy komisie tohoto návrhu, ktoré zabezpečia zmeny v pridelovaní s lotov a tieto e, budú urobené spôsobom, kedy sa zabezpečí naďalej prepojiteľnosť veľkých letísk Týka sa to napríklad i mojeho volebného okrsku. Ak by sme stratili spojenie s Hitrovom v Londýne, bolo by to na veľkú škodu pre náš hospodársky život. E, neustála globalizácia sveta e, znamená, že prístup k letiskám je e, elementárne dôležitý. Takisto pridelovanie slotov malým aerolinkám je tiež pozitívny krok. Toto je e, nevyhnutne dôležité takisto pre ekonomiku Severného Írska. Ďakujem. Ďakujeme posledným rečníkom k tejto téme je pani Basesko. Hlasovala som za túto správu, pretože si myslím, že návrh komisie je prvým krokom vpred e, smerom k efektívnosti letísk. E, takto zabezpečíme optimálne prideľovanie a využitie slotov. To je veľmi dôležité systém doteraz nebol dosť efektívny. Ak chceme veci napraviť, musíme skonsolidovať mechanizmy a zabezpečiť ich skutočnú implementáciu. To je veľmi dôležité. Súčasne musíme zabezpečiť e, konkurencieschopnosť e, prevádzkovateľov a zabezpečiť spravodlivú hospodárskú súťaž. Toto možno dosiahnuť zvýšením transparentnosti postupov. Musíme e, zjednodušiť a stransparentniť tieto predpisy. Okrem toho si myslím, že viac pozornosti treba venovať nezávislosti koordinátorov. Sekundárny trh týchto slotov by mal byť lepšie regulovaný. Ďakujem. Ďakujeme a teraz má slovo pán. E, teraz sa dostávame k správe e, Leichtfried, e, kde ide o zavedenie prevádzkových obmedzení podmiených hlukom na letiskách Európskej únie. A teraz ako prvá rečníčka je pani Komi. Ďakujem, pán predseda. Ja som hlasovala za túto správu, za, to je nariadenie Rady a parlamentu, kde chceme zaviesť určité obmedzenia, aby sme bojovali s hlukom na letiskách. Takže myslím si, že je to veľmi zaujímavý návrh. My už máme určité opatrenia, ktoré existujú, tak aby mali príslušné orgány možnosť obmedziť hodnoty hluku, hladiny hluku na letiskách, ale napriek tomu si myslím, že máme novú legislatívu v rámci klimatických zmien a teraz musíme bojovať s hlukom, e, pretože e, ľudia, obyvateľia, ktorí sú týmto dotknutí, e, tých je čím ďalej tým viac a máme aj vedecké štúdie, ktoré dokazujú, že občania, ktorí žijú nedaleko letisk, blízke, títo trpia eh, eh, ochoreniami zakladajúcimi sa na chemických aj eh, technických aspektoch. Ďakujem. Pán Zanoni, pán predseda, vážení kolegovia, na zvyšujúce sa e, rušenie nočného, pre nočného kľudu nočnými letmi e, sa týka niekoľko miliónov občanských občanov, ktorí žijú nedaleko letisk. Títo, občania, títo občania sú vystavené trojnásobnej hladine hluku e, ktorá je prípustná a takisto aj chemickému znečisteniu. Toto preukázali aj vedecké štúdie občania, ktorí, samozrejme, ktorí cestujú, majú možnosť a majú mať možnosť vybrať si zo služieb a preto je potrebné, aby sa a, a takisto je samozrejme dôležitým aspektom, že každé letisko predstavuje pre každý región fakt e, alebo aspoň trastu, ale preto musíme e, e, v rámci týchto rozporúplných záujmov nájsť určitú balans. Ehm, v našom e, výbore e, je nám však jasné, že nesmieme len zohľadňovať technické aspekty, ale musíme zohľadniť aj zdravie a ochranu zdravia našich občanov. Ako ďalší hovorí pán Benion. Uh, you, Ďakujem pekne. Uvítal som návrh komisie týkajúci sa týchto obmedzení podmienených hľukom, pretože treba mať naozaj vyvážený prístup, treba zohľadniť e, efekt tí eh, dopady hluku na kvalitu života a takisto tiež fungovanie eh, leteckých eh, služieb v obchodnom zmysle. Potrebujeme určitú istotu, aby sme fungovali. Nemôžeme dopustiť situáciu, kde si budú rozhodovať miestne samozprávy o zákaze z dôvodu hluku a poškodiť takto hospodárskú súťaž. Je škoda, že komisia nebude môcť kontrolovať rozhodnutia v tomto ohľade po tom, čo sme dnes hlasovali e, príslušným spôsobom e, v pléne. E, treba samozrejme zohľadňovať práva občanov, ale zabezpečiť tiež kontinuitu, pretože každopádne sa aj tak vysporiadávame s hlukom na letiskách. Ďakujeme, slovo má pani Makovej. Nech sa páči. Ja, madame Makovej? Tady... Oh, myslela som, že e, reční pán Benyon. Um, international... Ďakujem. V zmysle Medzinárodnej organizácie civilného letectva za dva roky 5 miliónov ľudí bude ovplyvnených vysokou mierou hluku e, z letectva. Preto plne podporujem tento návrh, kde sa redukujú takéto škodlivé dopady e, na ľudí, ktorí žijú v blízkosti letisk. Mali by sme dbať na ekonomické dopady týchto otázok, keďže sme v, do, v dobách krízových a nákladovosti je jedno z našich základných e, priorít. Sociálne aspekty sú preto v tomto ohľade veľmi dôležité, mali by sa posudzovať Nemôžeme si dovoliť zle vypočítať prínosy a e, straty z takýchto operácií. Preto e, myslím, že komisia by mala stanoviť postupy e, plnohodnotného vyhodnotenia, ktoré zistí, či takéto reštrikcie sú tým naj, e, nákladovo najvýhodnejším spôsobom riešenia. Poslednou alebo ďalšou rečničkou na mojom zozname je pani Pietikanen, nevidím ju tu však, v pléne, preto dám slovo pani Forda. Ja som hlasovala proti tomuto nariadeniu, pretože neustále vidíme príjmanie rozhodnutí na európskej úrovni, rozhodnutí, ktoré by oveľa lepšie mohli prijať miestne a národné úrovne. A keď zavádzame e, e, nariadenie e, a nie smernicu, tak je oveľa ťažšie pre členské krajiny vlastne vyhovieť miestnym požiadavkám verím, že treba načúvať e, miestnym e, obyvateľom, keď ide o zdravie a hlučnosť. A takisto e, musíme E, odstaviť všetky hlučné letiská. A vlastne aj podporujem medzinárodnú spoluprácu v EÚ smerom k vývoju a zavedeniu takýchto čistejších, e, zelenších a efektívnejších letísk. Avšak nesmieme všetky tieto kroky robiť paušálnym postupom e, regulovaným EÚ. Ďakujem. Ďakujeme a teraz má slovo pán Bielan porty lotnicze Ďakujem, pán predsedajúci. predovšetkým obyvatelia bývajúci nedaleko letisk sú ohrození vysokou hladinou hluku a vysokou hladinou e, chemických látok ale takisto musíme zabezpečiť fungovanie e, letisk. Určite môžeme zaviesť isté kontrolné opatrenia, napríklad ehm, by sme mali e, príjmať e, nové legislatívne akty v oblasti technických opatrení. Mne sa aj tak zdá, že takáto forma regulácie nie je odôvodnené. A okrem toho pokiaľ chceme využívať prostriedky chrániace zdravie. Toto všetko sa opiera o, súkromné, o, o subjektívne argumenty. Ja som hlasoval proti tomuto, proti tejto správe. Ďakujem. Ako ďalší je pán Antoniaci. Neviem, nevidím ho tu. Preto dávam teraz slovo pani Doc, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Ako poslankyňa parlamentu za Severné Írsko nemôžem podporiť návrh komisie, ktorý by vytváral pravidlá ohľadom zavádzania um, obmedzení pre uh, podmienky hluku na letiskách Európskej únie. Takýmto spôsobom mi došlo k zrušeniu podmienok z nariadenia a zo smernice z roku 2002 a uh, Belfastské mestské letisko by takýmto spôsobom muselo zaviesť prísnejšie opatrenie opatrenia, ktoré by obmedzovali hluk e, z lietadiel práve kvôli svojej špecifickej polohe. Takýto krok by negatívne ovplyvnil podniky a obyvateľov, ktorí bývajú blízko e, na východnej strane Belfastu a severného Dajnu. E, takýmto návrhu budeme robustne odporovať práve, aby sme ochránili záujmy našich obyvateľov. Toto nariadenie a smernica sa sústreďuje najmä na to, aby sa pristupovalo k redukcii hluku v každom prípade individuálne a mali by tam byť operačné obmedzenia, len keď to je nevyhnutné na základe cenových limitov. Ale to, tento celkový prístup je zatienený tým, že návrh nariadenia sa sústreďuje len na letiska, ktoré majú veľký celoročný objem prepravy a regionálne letiska a tie, ktoré sú e, na okrajoch letisk, by neboli ovplyvnené takýmto spôsobom. Ďakujem pekne. Tým e, môžeme uzavrieť tému e, luku na letiskách. Pani Doc bola posledná, ktorá sa vyjadrila v správe pána Leichtfrieda. Ešte máme stále pred sebou tri správy, ktoré boli ďalej schvalované dnes popoludní, ale nemáme na to bohužiaľ čas, aby sme sa vedeli eh, vyjadriť k hlasovaniu k týmto trom správam. Ako som už spomenul na začiatku tejto procedúry, máte možnosť eh, vyjadriť sa zajtra po zajtrajšom hlasovaní. Čiže zajtra po hlasovaní bude možnosť na vyjadrenie. A preto mi dovolte teraz dočasne prerušiť rokovanie. O tretej hodine budeme pokračovať ďalej. O tretej e, budeme opätovne zasadať a rovnako, kolegovia, ešte môžete použiť písomnú formu na vyjadrenie sa k hlasovaniu. Buď teda písomne, alebo zajtra po hlasovaní. Ďakujem pekne a prerušujem rokovanie na 15 minút.